So, good afternoon everybody and welcome back. I realize that this is the first Takže prajem mám povedené popoludne všetkým. Uvedomujem si, že toto je prvé stretnutie v tomto v novom roku, takže všetkým prajem šťastlivý nový rok a dúfajme, že tento rok bude veľmi dobrý, úspešný, plodný rok. Ešte máme pred sebou štyri ďalšie schôdze, alebo posledné schôdze, prvnež e, vznikne nový parlament Takže dúfam, že no, sa niektorým z nás podarí sa sem vrátiť. A však e, budú stále výťazí, pretože aj tí, ktorí sa nedostanú, tí budú výťazí, pretože budú mať slobodu. Takže treba sa na to dívať aj takto. Takže teraz sa sústredme na to, čo máme na stole na dnes. A máme veľmi nabitý program. Najprv si prejdeme cez program, aby sme videli, čo tam máme. Boli tu dva požiadavky na zmenu programu, aby sme odložili bod 21 e, na požiadavku samotného to sa, petície, že nemohol sa tu účast, zúčastniť dnes, nemohol prísť a to bolo požiadavka GUE, čiže súhlasíte s tým, aby sme tieto dva body odložili? Ďakujem pekne, to by bolo veľmi dobre. Nie, nesúhlasíš? Dobre, tak Peter, máš slovo. Nuž, no 27 e, nechceme odložiť, tento bod. A my sme proti takémuto od, odloženiu. 27 to bolo? 21? Prepačte, hovorí rečník. E, takže my sme proti odloženiu petície bod programu číslo 21. Tak je to správne? 21? Hovorí rečník. My sme proti tomu, chceme to ponechať na programe. Takže e, dobre to chápem, že chcete ponechať 21, ale chcete odložiť 27, alebo chcete odložiť obidve? chcete odložiť 21. E, chcete ponechať 21. Dobre, čiže 21 nebola tu žiadna požiadavka od stran e, odklad. To vlastne predkladateľ sám požiadal o odklad, lebo nemohlo prísť. Čiže musím o tomto dať hlasovať, aby to bolo jasné. Čiže kto súhlasí s tým, aby sme 21 odložili, pretože nemôže tu byť predkladateľ prítomný? Vidím, že zelený, FTD, e a kto by o tom chcel diskutovať, aj keď tu nemôže byť predkladateľ bez jeho prítomnosti? EPP. No, tak spočítajme, koľko je to hlasov. Čiže socialisti nehlasujú? Takže zopakujem hlasovanie ešte raz. Nepotrasne, Čiže kto je za odklad 21? Prihláste sa. Socialisti, GUE, Zelený a EDD. A kto by to chcel ponechať 21 eh, na programe, aj keď tu nie je prítomný prekladateľ. Tak je to EPP. Dobre, tak teraz rýchlo počítajme. To znamená, že... you know what, I need to bring it to an electronic vote. Bring your vote. Dobre, takže musíme to hlasovať elektronicky. No hej, už budem... Už... Okay, so if you vote yes. Dobre, čiže ak hlasujete za, tak eh, eh, je to za odklad a keď nie červené tlačítko, tak ste za to, aby to dnes bolo na programe. Čiže otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. To je Čiže hlasovali sme 10 za odklad a 8 proti. Čiže 21 odkladáme. Prejdeme na 27 a robíme to isté. V tomto prípade 27 to požadovalo GUE, aby sa odložila táto téma. A tí, čo sú za odklad, stlačte zelenú a tí, čo sú za ponechanie na programe, stlačte červené tlačítko. If you're in favor of postponement, you push green. Ak ste za odklad zelené, ak chcete ponechať červené. Ešte stále otvorené hlasovanie, teraz ho uzatvárame, no to snad nie je to zamietnuté, pretože je to 9-9. So we keep it on the agenda. Takže to ponechávame na programe. Dobre, tak takto budeme postupovať a keď nie sú žiadne ďalšie námietky, tak príjmy, môžeme prijať, e, schváliť program s týmito zmenami. Výborne, teraz schválenie zápisnice z 27. novembra. E, sú nejaké námietky proti zápisnici? Vidím, že nie, tak ju môžeme schváliť. E, nemám žiadne oznámenia v tejto fáze. Budem mať zajtra. Nebola tu ani žiadna požiadavka pre bod rôzne, čiže týmto sa dostávame okamžite k hlasovaniu. hlasovanie o implementácii Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ. A ako, keďže máte svoje hlasovacie kartičky v zariadeniach, tak sa to všetko ľahko vybaví. Podmienci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý číslo 2, kto je za, kto je proti, prijatý trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 5, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 11 to je za. Chcete overiť desiatku? Číslo 10. Otváram elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania a bolo to prijaté.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 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 25 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Tá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 toto a bolo to prijaté, lebo sa EPP zdržalo. Ústny pozmeňujúci návrh 47, druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. 48, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. 49, to je za, kto je proti, to sa zdržalo prijatý, 50 to je za, to je proti, to sa zdržalo prijatý, 51 kto je za, to je proti, to sa zdržalo zamietnutý, 52 vypadáva, 53 kto je za, To je proti, kto sa zdržal prijatý, 54 kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý, 55 kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý kompromis 10, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý 59, to je za, to je proti, kto sa zdržal, nevidela som celkom dobre, myslím, že to bolo zamietnuté. 63, kto je za, kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté a poj- prejdeme na 65, kto je za, to je proti, to sa držal, zamietnutá, 64, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, prijatý, 66, to je za, Chcete overiť 64? No tak otvorme hlasovanie. 64 je otvorené na elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania a bolo to prijaté o jeden hlas. 60 vypadávala alebo 64 bola prijatá. 67, kto je za? 67, kto je za? Proti? Držali sa prijatá. 68 vypadáva, 69 to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, 70 to je za, proti, to sa zdržal, zamietnutá, 71 to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutá, 72, kto je za, proti, to sa zdržal, zamietnutá, 73, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kompromis 12, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 76, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 79, dobre, overíme 78, tak sme to overili, je to zamietnuté. 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A prejdeme k celkovému hlasovaniu o návrhu stanoviska v podmenenom znení. To budeme robiť elektronicky. Otváram hlasovanie pre záverečné hlasovanie. A je týmto koniec hlasovania a bolo to prijaté. Nebol to veľmi dlhý hlasovací zoznam. Teraz tí z vás, ktorí majú zámer ísť na inú schôdzu, alebo ísť na kávu, alebo ísť sa prejsť. Prosím, opustite miestnosť ticho a v ľudia aby sme mohli pokračovať ďalej s pe, pe, ďalšou petíciou, tak vám dám pár minút na to, aby ste opustili sálu. No. coming. Okay, the petitioner is not here. No, he's, no, he's no, exactly. Exactly, exactly. Now, dear friends, let's proceed. No už, vážení kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Petícia číslo 207 o kontaminovaní e, pláže Whitburn v Spojenom kráľovstve. Predkladateľ zo zdravotných dôvodov tu nemôže byť prítomný. My mu želáme všetko najlepšie a požiadame náš New Judy Darling, aby ho zastúpila. Ona práve bude vlastne eh, jeho hlasom, takže máš slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako si povedala, žiaľ, pán Bob Latimer s nami tu dnes byť nemôže. Eh, pretože mal operáciu kolena, a, ale poslal nám tiež, e, tak my sme mu poslali teda pozdravie. Toto je prípad, ktorý už beží dávno. Pôvodný návrh bol v roku 2007, bol tu už aj z 2012 rozhodnutie Európskeho súdu a v podstate ide o schopnosť kanalizačného systému v Northern Sutherland, v mojom vodnom obode, a ide o vy, vypušťanie, znečistenia alebo tejto kanalizácie na pláže a dôsledky, aké to spôsobuje. Pred, rečnička je prerušená s predsedničkou. Nemyslím, že si zaslúžiš e, takéto vyrušovanie, čiže každý, kto e, e, chce opustiť miestnosť, nech opustí a tak aby sme mohli postupovať eh, štandardným riadným spôsobom s touto petíciou. and there is a large group of visitors coming. I don't know who you are or where you come from, but you're... Vy ste veľká skupina, neviem odkiaľ ste prišli, ale ste veľmi vítaní v našom výbore. So, Jude, I think that there is now... Že Judy, teraz už máš slovo. Ďakujem pekne. Ja teda prečítam presne to, čo, povedal, čo ma požiadal pán Latimer, aby som prečítala výboru a je to odpoveď komisii na komisie 31. oktobra 2018. Komisia si uvedomuje, a, aké, spôs, aké bolo hodnotenie e, environmentálnej organizácie, pretože i za 8 mesiacov bolo vypustených 318, eh, 300 eh, tisíc eh, tón a takéto znečistenie bolo odôvodnené nadmerným snežením a, a dažďami, pričom neboli žiadne takéto dôkazy. Sneh bol len 6 až, 5, 6 až 8 cm za 5 dní a Takže zdá sa, že ide o to, aby vlastne ten, to kanalizačný systém vlastne bol len mestským kanalizačným systémom, pritom e, nesplňa tie podmienky zákonné, ktoré sú pre ochrane morského prostredia. A preto odôvodnenie komisie, ktoré uviedla v tom stanovisku, sa mu sa nedá veriť. Jedna je z štúdia ešte z roku 2018, že vraj tie tam sa postavili také ochranné tunely e, a že e, znečistenie alebo vypúšťanie vypúšťanie, ktoré trvá menej ako 30 minút, to sa nebude započítavať do toho celkového vypúšťania, pričom za eh, jednu eh, za 30 minút eh, sa vypustí 4,5 tisíc tón, ktoré by tým pádom neboli vôbec zaznamenané ako vypúšťanie. A teda tiež, že ak sa predpokladá dáž, tak vlastne vtedy polnospodársky podnik vypustí túto nádrž a môžu ju tým pádom naplniť tým vypušťaným znečistenými spláškami a to by tieto všetky veci, keďže to celé trvá 3, menej ako 30 minút, tak nie sú tieto vypuštenia zaznamenané. A naša skúsenosť je, že vlastne v skutočnosti dochádza k oveľa lepšiu znečisteniu, než je dokumentované, čo spôsobuje potom znečistenie pláže a prímorských vôd. Takže Bo teda postavená aj taká hrádza v tom tuneli, aby sa zachytila tak voda odpadová, avšak e, táto kapacita tunela nepostačuje, nic e, slúbili, že to zvýšia, nezvýšili, potom ďalšie, ďalšia nádrž bola vybudovaná, ale nesvláda e, to, potom sú tam určité čerpacie stanice a vlastne tým, že sú tam takisto e, zariadenia, ktoré e, sekajú odpad, ale si, je to tak najmä posekané, že to nie je ani potom ako možné to odseparovať a dostáva sa to do vypúšťania. Čiže e, dôkazy, ktoré boli predložené komisii, neboli vôbec použité počas súdneho konania a tie dôkazy, ktoré tam použité boli, boli nesprávne. A e, to vedlo k tomu, že sa vlastne naďalej prevádzkuje systém, ktorý nie je schopný zvládať e, situáciu a naďalej vypúšťa priamo kanalizáciu do mora. Aj keď e, síce komisia nemá žiadnu právomoc v tomto, ako taká nemôže sa len tak spoľahnúť alebo uveriť údajom, ktoré dostala z príslušného vodohospodárskeho podniku Northumbria teraz je tu otázka, že či e, keby komisia bola proti alebo spochybňovala by tieto údaje, e, ktoré boli poskytnuté, tak by to bolo v poriadku, ale ona ich akceptovala. Čiže vyžaduje sa e, dôkladné preskúmanie štruktúry kanalizačného systému, aby sa vyskúmalo, že či je vhodný na svoj účel, ale či aj existuje dostatočná kapacita pre tých e, ďalších 5000 domov, ktoré sa momentálne navrhujú na výstavbu. A nie je pravda to, čo hovorí komisia, že je to iba otázka národných ustanovení alebo národnej legislatívy a prípad už je aj v Európskom súdnom dvore a nedošlo k žiadnemu zlepšeniu eh, a naďalej sa stále porušuje smernica o čistení eh, mestských vôd Takže toto je stanovisko Roberta Latimera, ktoré by bol poskytol alebo uviedol, keby bol tu dnes popoludní s nami v tomto výbore. Predsednička, ďakujem pekne, Ju. Na toto je naozaj jedným z tých prípadov, o ktorom uvažujem hneď od začiatku až po koniec. Myslím si, že toto bude to konečne, alebo dúfam, že už budeme musieť toto riešiť eh, tým um, E, riadným alebo regulárnym spôsobom, kým ešte bude Británia členom EÚ, pretože naozaj um, som rada, že e, pretože právo na podanie petície má každý občan Európskej únie. Ja som rada, že Robert Latimer toto právo svoje využil. Takže teraz dám slovo Európskej komisii pani Gross alebo Tolspite. Nech sa páči, máte slovo. E, komisia dostala vopred, myslím si, materiál vyhlásenia pána Latimera. Nemôžno povedať, že by sme vôbec nesúhlasili s pánom Latimerom, pokiaľ ide o zlepšenia, ktoré boli urobené, ale neboli dostatočné alebo nesplnili očakávania Spojeného kráľovstva. My sme so Spojeným kráľovstvom e, rokovali o týchto e, záležitostiach, o zlepšeniach, ktoré sú v tejto oblasti potrebné, ale oni po, istej, e, po istých rokovaniach sa rozhodli, že skutočne urobia zásadnejšie investície do zlepšenia situácie. My sme dostali však veľa stiažností a nie len od pána Latimera a ďalších z Whitburn, ale aj od, z ďalších oblastí v Spojenom kráľovstve a skutočne pokiaľ ide o budovanie čističiek odpadových vôd a e, rôzne úniky e, nevyčistených vôd e, sa zdajú byť závažnou otázkou. Pokiaľ ide o konkrétne body, na ktoré poukázal pán Latimer, bolo potrebné počkať, kým sa tie plánované zlepšenia nezrealizujú. Bol to koniec roku 2018 a potom je potrebné čakať na údaje týkajúce sa únikov. Tie únikové, respektíve tie údaje boli poskytnuté aj nám, aj petičnému výboru a skutočne ukazuje sa, že tie úniky odpadových vôd, ktoré neboli vyčistené, ešte stále sú dosť závažné, čiže nestačí tá e, stena, ktorá bola postavená e, a e, zrejme niektoré veci boli takisto vylepšené, že boli niektoré technické zariadenia z Eh, opravené a tá, to množstvo odpadových vôd, ktoré unikli, boli, bolo síce menšie, ale ten, eh, to zniženie nebolo také, ako sme dúfali. To znamená, že komisia musí samozrejme počítať s tým, že budú podané ďalšie stiažnosti na porušenia. Áno, toto bolo veľmi jasné vyhlásenie, to znamená, že pokiaľ ide o konanie o porušení, tak tieto sa očakávajú. E, Ďakujem za túto informáciu a teraz e, poprosím aj členov výboru. Ospravedlňujem sa, že znova hovorím, ale teraz by som chcela hovoriť vo svojom vlastnom mene. Ja skutočne vítam vyhlásenie komisie pretože ide o príbeh, ktorý je bolestivý a dlhotrvajúci a naozaj hovoríme o jednej z najznečestnejších častí týchto špinavých pobrežných e, oblastí Európy a my sme e, skutočne sa dostali do polutovania hodného stavu, pokiaľ ide o kvalitu našich vôd a e, pokiaľ ide o ochranu e, prírody, tak naozaj ďakujeme Európskej environmentálnej legislatíve a najmä pokiaľ ide o legislatívu týkajúcu sa vôd, ktorá značne prispela k zlepšeniu kvality našich pláží, e, riek a vôbec systému e, spracovania alebo čistenia odpadových vôd. Len napriek všetkému e, členské štáty prijali záväzky a tieto záväzky je potrebné aj realizovať. Tu by som e, chcela e, poďakovať Bobovi Latimerovi, ako aj mnohým tým, ktorí sa zapojili do kampaní za presadzovanie európskej environmentálnej legislatívy. Totiž musíte byť veľmi tvrdohlaví, keď sa snažíte na lokálnej úrovni pre, dosiahnuť presadzovanie existujúcich právnych predpisov, pretože sa stretávate s mnohými e, zaujímami, ktoré je veľmi ťažké prekonávať. E, stávať, e, stretávate sa s mnohými prekažkami a pán Latimer už v roku 2000 poukazoval na to, čo sa deje. Jeho hlavným cieľom e, bolo e, zlepšiť kvalitu vôd pre jeho vnúčata, pre vnúčata, aby išlo o vodu, v ktorej by sa mohli kúpať bezpečne. Ale tam, kde žil, tak tam skutočne boli rôzne potrebia, potrubia, ktoré využívali čistiarne odpadových vôd a videl na vlastné oči, akým spôsobom sa e, tieto vody dostávajú von do okolitého prostredia. Toto bolo veľmi dôležité a to, čo on povedal, v zásade potvrdili aj oficiálne údaje, e, ktoré našli a identifikovali členovia lokálnych kampaní. Dostala sa táto záležitosť až na európsky Európsky súd a to je aj vďaka e, našim libristickým poslancom. E, viedla sa veľmi široká kampaň, ktorá viedla napokon e, k podaniu stiažnosti na Európsky súd. Čiže robilo sa veľa, ale zostáva problém, pretože krajina má 5 rokov na implementáciu rozsudku Európskeho súdu a e, pokiaľ ide o e, ten e, toto 5-ročné obdobie, tie opatrenia, ktoré naša krajina sa rozhodla realizovať, mali termín v podstate niekoľko dní pred skončením tohto 5-ročného obdobia, ale dovtedy boli zaznamenané mnohé prípady úniku Eh, odpadových vod na, na pláže, na eh, pobrežné systémy a skutočne tu dochádza k vysokej miere nedôvery. A ľutujem, že musím povedať, ale mne sa ako poslankyni nepodarilo všetkých, všetky zainteresované strany posadiť okolo jedného stola v snahe nájsť riešenie tejto situácie. Preto ma teší, že komisia sa snaží docieliť, aby všetci si sadli okolo stola a snaží sa do toho zapájať aj miestne komunity. Bolo by skutočne tradi- tragické, keby sme my e, ne nemohli e, v konečnom dôsledku uplatňovať európsku environmentálnu legislatívu, ktorá sa e, dosahovala tak veľmi ťažko a za cenu mnohých e, miestnych kampaní a nadšencov ale je škoda, že nemá taký dosah na situáciu priamo na mieste, ako by mala mať. A pokiaľ ide o pána Latimara, sú tu nejaké pochybnosti týkajúce sa údajov, kol, ku koľkým únikom došlo aj údajov týkajúcim sa kvality vody a, e, pobrežia e, je, čiže boli tu, je potrebné, aby sa našli spôsoby, ako nezávislo overiť tieto údaje týkajúce sa miestnej situácie. Ja dúfam, že v končnom dôsledku Brexit ja som bola za zotrvanie ale um, myslím si, že by bolo dobre, keby Anglicko zostalo členom EÚ nielen kvôli životnému prostrediu, ale aj mnohým ďalším eh, veciam. Ale pokiaľ dôjde k Brexitu, tak eh, bude isté prechodné obdobie a ja by som chcela navrhnúť, aby ochrana životného prostredia pokračovala, aby sa Brexit nepovažoval za príležitosť na to, aby sme mohli zvesiť nohy z pedálov a e, nemuseli v tomto smere už nič robiť. A preto je treba opätovne budovať dôveru ľudí, ľudí aj tých, ktorí majú v podstate cynický prístup e, k tejto otázke na miestnej úrovni. E, na, napríklad v našej komunite v Severnom Sandolende. Ďakujem. Skutočne e, vidím tie zmiešané pocity a vidím, že sa to prejavuje aj v tomto prípade, že ľudia v podstate niekedy ani nevedia, že o čo prichádzajú a ochrana životného prostredia patrí k tým veciam, ktoré sú pozitívne na EU. Peter? No euh, už pokiaľ je to, túto petíciu, tak uh, sú fakty ešte stále otvorené. Aby som povedala, že naďalej by to mohlo byť otvorené, aby mohla komisia ďalej sa venovať tým svojim príslušným činnostiam. A aj možno, že práve preto, že je to z Británie a vlastne nikto presne nevie, čo sa bude diať na bližších týždňoch. Takže vlastne aj tak, no, nikto nevie, čo sa udeje do 29. marca, sa udeje alebo neudeje. Takže do určité, aby to potom, lebo môže sa stať, že jednoducho Británia odíde a už nerobíme nič viac e, a ak zostane, tak sa o tom bude diskutovať ďalej, takže ja navrhujem, aby to bolo naďalej otvorené a komisia nech pokračuje ďalej, tak ako o tom hovorila a možno, že sa dočkame nejakého prekvapenia ešte v najbližších týždňoch a napokon to možno, že tu zostane dlhšie, než si všetci tu spoločne teraz myslíme. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že môžete so mnou súhlasiť, pani Terry Gavrasos. Nech sa páči. Len krátko. Ja plne súhlasím z Jute, s tým, čo povedala. Myslím si, že európska, toto je samozrejme európska záležitosť, e, pochopiteľne je spojená s niektorými technickými aspektmi, ktoré sú dôležité a ktoré treba brať do úvahy. Ale skutočne je zaujímavé počuť, že bolo podaných viacero stiažností, nie len stiažnosť pána Latimera, a že e, to, a tie zlepšenia sú e, nepopierateľné. Ale myslím si, že treba E, podporiť komisiu, pokiaľ začne konanie o porušení. A treba ale podporiť aj pána Latimera a jeho požiadavky, ktoré sú spravodlivé, ktoré sú oprávnené. Takže ja skutočne silne podporujem e, peti- e, predkladateľa. Dobre, takže od ponecháme petíciu otvorenú počkáme na to, kým komisia dostane potrebné údaje a akým spôsobom bude posudzovať tieto vysoké úniky, ku ktorým ešte stále dochádza. A myslím si, že by sme mali poslať aj list orgánom v um, Spojenom kráľovstve a um, upozorniť ich, že my sa tejto otázke venujeme a že sledujeme, ako pristupuje k otázke odpadových vôd. A, napokon chceli by sme sa poďakovať za to, čo sa v tejto veci doteraz urobilo. Eh, a ďakujeme pánovi Latimerovi a veríme, že to eh, bude mať pozitívny priebeh. A pánovi Latimerovi navyše želáme, aby sa čoskoro uzdravil. Ďakujeme. Prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým sú výsledky misie, ktorá sa konala v Galícii v roku 2013, skôr než začal mandát eh, tohto výboru. Ja som ešte ani nebola jeho členkou ale v každom prípade vtedy boli vypracované isté odporúčania a ja si myslím, že my by sme sa teraz mali snažiť zistiť, čo vlastne bolo výsledkom tejto misie, čo e, sa zistilo. Takže teraz odovzdávam slovo najprv predkladateľom. Je to pán Regulera, e, Reguliera Gomez a pán Canosa Entonado. Každý z nich má 4 až 5 minút na vystúpenie, ale prosím vás, čím kratšie budete hovoriť, tým lepšie. Hola, buenas tardes. En principio, agradecer esta nueva oportunidad que se nos brinda de recordar este problema del dragado de la ría del Burgo. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať za túto príležitosť eh, hovoriť o eh, tých paktoch, eh, ktoré misia zistila Vigo. Tento problém sa tu pozoruje už posledných 5 rokov. Oblasť v okolí La Coruña bola vždy oblasťou, kde sa, e, kde, kde e, dochádzalo skutočne k Una, una contaminación e, kde sa vo veľkej miere ťažili a nachádzali krevety a rôzne kvorovce morské, ale stav populácia Eh, ich populácia sa eh, značne zredukovala v dôsledku napríklad používania hnojív, umelých hnojív a rôznych ďalších látok vypušťaných do mora. V oblasti regiónu, teda v regióne La Coruña a Vigo sa vyvíjali mnohé aktivity, aby sa tento problém riešil. My sme v tejto súvislosti nadviazali kontakt aj s miestnymi orgánmi, ako aj s národnou vládou a hovorili sme o týchto environmentálnych problémoch. EU e prijala smernicu o kvalite vôd, ktorá bola novelizovaná, kde sa hovorilo aj o tejto otázke. Hovorilo sa o otázke vody, ktorá prechádza čistiarňami odpadových vôd. To bolo z roku 2013. Okrem toho sa e, prijala aj ďalšia smernica týkajúca sa e, čistenia e, mestských odpadových vôd, ale smernica o biotopoch a ďalšie takéto právne akty, e, ktoré hovorili aj o, o úniku odpadových vôd do, e, do riek. V tej správe, ktorá bola prijatá na základe návštevy vykonanej v roku 2015 španielská vláda vyhlásila, že vynaloží potrebné finančné prostriedky na e, regeneráciu e, tejto oblasti. Je pravda, že E, španielská vláda e, pristúpila k tomuto kroku, ale bolo to až asi o 5 rokov neskôr, ako e, slubovala. Ten projekt bol v súčasnosti ukončené a ďalšie majú byť takisto realizované v stredno alebo dlhodobom meradle. Cieľom je, aby sa e, znečistujúce látky, ktoré ohrozujú E, populáciu e, kvorovcov e, nedostávali do mora v takomto množstve ako doteraz, pretože v odpadových vodách sa nachádzajú mnohé toxické látky. Vzhľadom na všetky tieto faktory a nedostatočnú politickú vôľu španielskej vlády Miestne komunity sa snažia tieto problémy riešiť prostredstvom podávania petície, ktorú podávame opakovane veríme, že sa takýmto spôsobom podarí vyriešiť tento problém a e, pretože španielská vláda túto záležitosť ignoruje. Ďakujem, pán Kanosa Intonado. Nech sa páči. Dobré popoludne. A ďakujem výboru za možnosť e, opätovne vystúpiť na obranu našej rieky. Chcel by som ukázať niekoľko slajdov, aby mali všetci predstavu o tom, ako vyzerá osídlenie tohto nášho regiónu. Vigo, to je najväčšie mesto v regióne, má okolo 300 tisíc obyvateľov, potom sú tam ďalšie veľké mesta, ale skôr tak v počet obyvateľov je od 7 asi do, do, do 30 tisíc, čiže to sú menšie e, mesta. Potom tu vidíme tie najdôležitejšie miesta, kde dochádza k vypušťaniu odpadových vôd do rieky. Nie sú to jediné takéto miesta, ale sú najdôležitejšie. Na treťom slajde vidíme fotografie z jednotlivých miest, kde dochádza k vypušťaniu odpadových vôd. Opakujem, že nie sú to všetky, sú to len niektoré z tých, ktoré v súčasnosti existujú. A ak ich porovnáme s fotografiami z pred desiatich rokov, vidíme, že nič sa nezmenilo za tých 10 rokov. A opatrenia, ktoré boli navrhnuté petičným výborom, neboli účinne e, vykonávané, čo znamená, že aj naďalej máme problém s kvalitou vody v našich e, riekach a hlavne v tejto našej veľkej rieke. E, od kvality tejto vody závisí 50 tisíc pracovných miest. Sú to ľudia pracujúci v polnospodárstve, rybári, pretože e, zmena kvality vody, zhoršená kvalita vody znamená aj to, že títo ľudia prichádzajú o svoju prácu. V Bigu e, je čistička vod, ktorá má vysokú kapacitu e, až na 800 tisíc ľudí, ale Eh, hoci vo Vigu žije len 300 tisíc obyvateľov. Problém je v tom, že keď bola postavená táto čistiareň odpadových vôd, tak nikto si ako si neuvedomoval, respektíve nebral do úvahy to, čo sa bude diať na hornom toku eh, rieky. A eh, tam neboli postavené žiadne čistiarne a žiadna čistiareň by nebola schopná všetku tú vodu sama o sebe vyčistiť, pretože neboli nejaké potrubia, ktoré by dokázali odvádzať e, odpadové vody a dažďovú vodu. To znamená, že veľmi veľa e, týchto vôd nebolo zachytených a mnohé z e, tých e, odpadových vôd, e, respektíve veľká časť z tej vody, ktorá prechádza tými potrubiami, jednoducho je, príliš, je, ich príliš, je toho príliš veľa na to, aby na, na kapacitu čistiarne. Je tu prietok je príliš silný, a príliš e, veľký na to, aby to e, čistiareň dokázala spracovať, ako aj tok je príliš rýchly. E, takže čo by sa stalo, keby čo sa stane, keď sa zvýši prietok. To sa môže stať pochopiteľne. Napríklad, keď prší, vtedy sa ten prietok e, niekedy môže 20 až 60 násobne zvýšiť. To znamená, že ten tok je príliš rýchly na to, aby bolo možné túto vodu vyčistiť e, a keď je potrebné, aby sa všetky tieto aspekty brali do úvahy. Teraz prechádzame k ďalšiemu slajdu. E, Prostredstvom ktorého by sme chceli, a teda tu by sme chceli ukázať niekoľko čerpacích staníc. Toto sú tie čerpacie stanice postavené v blízkosti čistiarní odpadových vôd pozdĺž pobrežia. Po v eh, niektorých sezónach dochádza k eh, zvýšeniu prietoku a vtedy sa otvoria tie prietokové ventily ale vtedy sa dostáva tá znečistená voda do eh, mora. Toto sú niektoré z obrázkov, ktoré uverejnili médiá. Ukazujú napríklad, že bolo uverejnených veľmi veľa článkov na túto tému, ktoré samozrejme e, veľmi trápia obyvateľstvo. A chcel by som napokon všetkých z vás e, o niečo poprosiť. Všetky tieto obrázky ukazujú, že časť našej biodiverzity v našej rieke je ohrozená a ak ju chceme zachrániť, je potrebné, aby sa nám podarilo vyčistiť všetky odpadové vody bez výnimky. Toto je tá platforma, o ktorej hovorím. Naša rieka Vigo e, má e, takýchto ochrancov. Dúfame, že sa nám ju podarí zachrániť a e, veríme, že aj vy k tomu prispejete. Ja vyzývam aj Španielské kráľovstvo a rôzne ďalšie orgány, aby urobili všetko preto, aby zachránili život tejto rieke. Pán Fernández Gomez z Európskej komisie, nech sa páči. Ďakujem. Zobrali sme do úvahy stanovisko predkladateľa petície budeme analyzovať tieto informácie a všetky ďalšie prichádzajúce informácie, aby sme zistili, či naďalej dochádza k porušovaniu záväzkov Španielského kráľovstva a či sa porušuje európska legislatíva. Komisia je tiež k dispozícii pre všetkých členov výboru v prípade otázok alebo komentárov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz otváram slovo pre kolegov. Anna Miranda. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Toto je dôležitý deň pre rieky v Galícii v roku 2013. Tento výbor navštívil našu krajinu a chcem poďakovať všetkým tým, ktorí podporili túto petíciu a prijali rozhodnutie v novembri, aby predkladatelia mohli dnes prísť keď sme sa vrátili k tejto dôležitej eh, správe o riekach v Galicii, Boli tu široké diskusie v našej krajine. David Lowe's je tu tiež. On bol eh, vedúcim oddelenia vtedy a podporil nás a ja by som uh, chcel poďakovať za prácu tejto komisii a celému týmu v otázkach, ktoré majú vplyv na tisícky ľudí v mojej krajine. Toto je záverečná správa, mám ju so sebou. Viacerí z vás boli prítomní a spravodajcovia k tejto správe. Sú tu dôležité odporúčania v tejto správe, aby sme dosiahli potrebnú sumu a financovali projekty na vyčistenie tejto rieky. Chcem privítať predkladateľov petície, pretože od roku 2013 spolupracujeme. Posielajú nás informácie v priebehu všetkých rokov až do minulého a je tu obrovská obava, pretože mm, musíme mať na zreteli, čo sa implementovalo a čo nie. Väčšina z odporúčaní sa neimplementovala a musíme tým musíme povedať, že nedošlo k investíciám e, úradov v Galícii, aby sa plne táto rieka vyčistila. Zvlášť sa to týka Korunie a Burvo. Je dôležité, aby toto pobrežie bolo vyčistené preto, aby sa chránilo životné prostredie a stimuloval ekonomický rozvoj, hlavne rybolovu a akvakultúry, čo sú dôležité zdroje pre moju krajinu. 5 ehm, rokov uplynulo, odkedy sme navštívili toto miesto a na niektorých z miest uh, prišlo k strate pracovných príležitostí, pretože sa nevyčistila táto rieka. Je tu množstvo odporúčaní vybudovanie novej čističky. E, toto sa dokončilo, ale problémy ešte stále pretrvávajú. V júni a v júli e, vo Viade Purgo sme to spolu s predkladateľmi skúmali a došlo k zmene vlády, predošla neurobila vôbec nič. Mali by sme sa teraz snažiť o zlepšenie kvality vody v tejto rieky, sú tu nové štrukturálne fondy, rokovali sme s, o nich s parlamentom. Komisia tiež vie, že sú, je otvorený súdny prípad e, proti Španielsku o spracovávaní vody. Takže v rámci našej skupiny sa snažíme o otvorenie tejto, znovu otvorenie tejto správy. Chceme poďakovať za vašu podporu bez ohľadu na to, ale myslíme si, že toto je príležitosť otvoriť to v novom politickom svetle a je tiež dôležité, aby sme si vypočuli aj predkladateľov petície. Sú tu, pretože sú frustrovaní. A bola tu táto zisťovacia misia. 5 rokov uplynulo a odporúčania sa nenaplnili. Viac menej nikde. Takže pokiaľ ide o rámcovú smernicu o vode, my si myslíme, že je potrebné brať do úvahy, čo sa tam píše a v zostávajúcich mesiacoch musíme monitorovať a tlačiť na to, aby e, Via de Vigo bola vyčistená, aby sa rešpektovala rámcová smernica o vode. Chcem ešte uviezť niekoľko podrobností, ak môžem, ak bude na to čas. Ďakujem pekne, pán Blanko. Ďakujem pekne. Chcem privítať mojich priateľov z Galície. Vítajte. Hoci som nebol členom Európskeho parlamentu vtedy, v roku 2013, po misii v tejto oblasti sme sformulovali niekoľko odporúčaní a tie som si prečítal úplne do detailu. Týkalo sa to oblasti Vigo a ostatných oblastí, ktoré boli spomenuté. A Rio Ovurgo a o 5 rokov neskôr Samozrejme, že takéto veci sa nedajú vyriešiť e, zo dňa na deň, to si všetci uvedomujeme, ale zdá sa, že došlo k určitým pozitívnemu a negatívnemu vývoju. Lehota na implementáciu čističky ktorá sa spustila v roku 2015, tak to sme si všimli, že ešte nefunguje na plnú kapacitu a vďaka európskym prostriedkom obyvatelia teraz môžu spracovať odpadovú vodu 200 miliónov, čiže nedochádza k uvoľňovaniu takého veľkého objemu odpadov. Niekoľko technických komentárov, možno, že tu máme expertov, ja som len europoslanec, nepoznám technické detaily, ale zdá sa mi, že keď ste stávali takúto veľkú čističku, do ktorej išli také prostriedky. Mm, zrejme to bolo prispôsobené technickým charakteristikám. Neviem, či mi môžete odpovedať aj v týchto technických otázkach na základe vašich skúseností alebo technické expertízy. Ale zdá sa mi, že bolo logické vybudovať čističku, ktorá bude schopná spracovať potrebný objem odpadovej vody. Ale možno, alebo možno by sme si mohli vypočuť príslušné ministerstvo. Pokiaľ ide o region OSA, Ehm, odporúčania zdôrazňujú, že je potrebné zabezpečiť pravidelný dialog s občianskou spoločnosťou a relevantnými orgánmi, aby sme tu mali transparentnosť a pravidelnú kontrolu týchto činností. 5 rokov neskôr Region OSA ehm, zverejnila ehm, výročnú správu na svojej webovej stránke, kde sa sústredí okrem iného aj na E, snahu v oblasti sociálnej a v oblasti životného prostredia. E, bola tu výročná analýza, e, európske štandardy a miestne organizácie a združenia sú informované, sú tu environmentálne iniciatíve, vrátane dohovoru z roku 2018 pre regeneráciu oblasti, čo Mm, bolo spolu podpísané všetkými účastníkmi. Pokiaľ ide o Borgo, je potrebné e, napraviť túto situáciu. Ja môžem s tým len súhlasiť. Po tom období paralýzy, po zmeny vlády v Španielsku a po prezentácii mm, nového rozpočtu dúfame, že tento bude schválený, pretože bez rozpočtu sa nie je možné na ničom dohodnúť. Ak sa teda rozpočet schváli, ja som uh, rešpektoval vás, keď ste hovorili, zdá sa, že vy ste vždy protagonistom nejakej drámy. Keď budeme hovoriť o vašej práci, môžete sa ujať slova. Myslím si, že ja mám rovnaký štatút v tomto parlamente ako vy. Prepačte, hovorí pani predsednička. Prepačte, ja tu rozhodujem a oboch vám vyzývam, aby ste sa držali vášho rečničkého času. Vy ste mali slovo, mali ste ho veľmi dlho, teraz má slovo pán López a pán López, hovorte o petícii, ale neplitvajte energiou na kolegov. Tento výbor sa mení na nejakú španielskú arenu, takže pokračujte. A bol som prerušený, preto ten môj komentár. Mali ste zastaviť ju, nie mňa. Takže po zmene vlády nový rozpočet bol predložený a minulý týždeň bolo stretnutie. E, zúčastnili sa na ňom e, teda sekretariat pre životné prostredie, Galície, spolu so všetkými zodpovednými e, zo strany administratívy, aby sa vyriešil tento problém. A odkedy sme navštívili e, tento región, odkedy bola táto misia, e, tu bolo 8 miliónov eur ako vyčíslená suma, ktorá je potrebná. Po tom poslednom stretnutí bolo tu možnosť vyčleniť 24 miliónov eur z komunitárnych fondov, aby sa spolufinancoval tento projekt. To je dodatočných 24 k tým 8 k rozpočtu, ktorý sa ešte musí schváliť. Vláda oznámila svoj úmysel urobiť verejnú súťaž, aby do roku 2020 rieka bola vyčistená. To je záväzok vlády. Je tu možné riešenie, definitívne riešenie pre túto rieku. V poriadku. Takže teraz musíme si stanoviť lehotu, pretože sa nám míňa častež dve minúty na Rosa Estaras a potom Eleonora Evi. Prepačte, pán Milan ešte má slovo. Dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dúfam, že tu bude určitá pružnosť, pretože predrečníci mali veľký priestor a ja len dve minúty. Ja som bol členom tej delegácii v roku 2013 z výboru PETI a ja osobne aj politicky sa angažujem v tejto platforme, aby verejné orgány v Španielsku, v Galícii, a mestská samozpráva sú tiež zodpovedné. pozitívna rovnováha, keď sa pozriem na e, toto na produkciu, keď sa tu vlastne produkujú plody mora, tak tu sa zlepšila situácia až 20-percentný nárast. Znížili sme tiež počet takých skutočne čiernych miest v tejto oblasti. V podstate je to pozitívny, nie negatívny výsledok. Ale ešte stále nás čaká veľa práce, to nepopierame. Sú tu ale pozitívne výsledky vo De Burgo. Áno, veci sa musia zlepšiť. Počuli sme o paralýze, štúdia, pa, paralýza štúdie ale nemôžeme to vyriešiť zo dňa na deň, potrebujeme mať analýzu, dopadovú štúdiu a tak ďalej. A myslím, že minulý útorok bolo dôležité stretnutie centrálnej vlády, kedy sa dohodlo, že tu bude podstatný finančný balík venovaný na tieto riešenia. Bolo tu e, rozšírenie e, čističky, toto bolo schválené v roku 2018, e, preto aby aj keď budú veľké zrážky, táto čistička fungovala. Ria de Burgo je určite spojená s implementáciou tohto projektu, ale dosiahol sa pokrok pokiaľ ide o Vigo, tak tu máme tú obrovskú čističku, jednu z najväčších v Európe. Je to jeden z najväčších vodných projektov v posledných rokoch. Boli tu použité európske fondy. A toto z, z, tento projekt funguje a v posledných rokoch máme pozitívnu rovnováhu. Nie je dostatočný pokrok v mnohých oblastiach. Sú tu aj iné aspekty, ktorá, ktoré sa musia zlepšiť, ale za posledných 5 rokov sa urobilo veľa, takže ja nesúhlasím s tým hlboko negatívnym pohľadom. Ja som pozitívnejší, áno, ešte sú tu veci, ktoré zostávajú otvorené nemôžete vyriešiť situáciu zo dňa na deň. Trvá to dlho, ale urobili sa kroky celkom určite. Miestne orgány veľmi jasne vyjadrili svoje zaangažovanie, pokiaľ o centrálne orgány. Eh, ešte stále sa neodstránil ten kál, ale došlo k pokroku a ten je viditeľný. Ďakujem pekne. Máme skutočne veľmi málo času, takže rosa máslo, ale prosím kolegovia zo Španielska, neopakujte to, čo povedali vaši kolegovia pred vami, takže máte slovo. Ďakujem pekne. Skutočne. Celá Por parte de todos los gobiernos, un compromiso claro con la mejor... Celá vláda sa angažuje, aby sa zlepšila kvalita vody v tejto oblasti. To sa urobilo efektívne. Keď sa pozrieme na čističku vôd, na in, úroveň investícií, tak samozrejme v roku 2009 6-7 tých vôd bolo znečistených a teraz toto číslo sa znižuje takže voda má dobrú kvalitu, došlo k zlepšeniu od roku 2009 o 10 No a pokiaľ ide o Burgo, keď by som sa mala vyjadriť to, čo povedal pán Mian, veľa prostriedkov sa investovalo, miestne orgány a taktiež aj španielská vláda mm, ide správnym smerom, čiže pozitívna situácia aj vo, pre rieku Vigo. Komisia poukázala na to, že Španielsko teraz e, čelí svoje zodpovednosti a splňa aj smernicu. Keď ide o Burgo, tam sa urobilo veľa nie je to paralýza. Existuje sieť rozličných projektov, viac ako 100 miliónov sa vyčlenilo na spracovanie vody. E, myslím si, že sa nemôžeme stiažovať na nedostatok aktivity, čiže moja reakcia na túto situáciu je pozitívna. E, administratíva sa zaviazala na rozličných úrovniach a 15. januára bolo stretnutie medzi rozličnými orgánmi, aby sme zabezpečili to, že zostávajúce prostriedky v, v Galícii e, sa využijú. Čiže uh, prinieslo to ovocie, vláda je angažovaná, nie je to politická otázka. Uh, životné prostredie nepatrí nikomu, patrí všetkým Áno, e, má to politický uhol, ale len preto, že sú voľby v maji, to nepomôže našim riekam. Našou povinnosťou je pracovať každý deň, aby sme zabezpečili, že sa budú plniť záväzky e, zo strany všetkých španielskej vlády a to sa e, robí aj naďalej. Ďakujem pekne, ďakujem takisto aj za to, že si dodržala čas. Eleonora Evi, ďakujem pekne. Ja budem stručná, ale je dôležité, aby som sa k tomuto vyjadrila aj k tejto petícii, aby som vyjadrila podporu pet- predkladateľom petície a takisto aj moja kolegyňa Miranda. Výbor pripravil túto správu ešte pred 5 rokmi a je veľmi dôležité, aby to petície pokračovali ďalej, aby naozaj viedli a posúvali verejnú diskusiu a presadzovali presadzovanie európskeho práva, pretože je dôležité, aby ľudia vedeli, že je možné využiť európsku legislatívu s tým, aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú v súlade s európskou legislatívou a budú ju, reš- budú ju rešpektovať v jednotlivých štátoch. A kroky, ktoré boli podniknuté, boli jasne príliš pomalé. Prešlo množstvo uh, rokov a problém je stále ten istý, takže vyžadujú, zaslúžia si to predkladateľia petície, aj životné prostredie. E, voda je problémom nielen v Španielsku, ale aj v mnohých iných e, e, zónach, aj v mojej krajine. Taliansku. Ďakujem pekne. Teraz pán Mitrofanos. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za možnosť vyjadriť svoj názor. Pred piatimi rokmi boj predchodca, predchodkynia pani Ždadoka bola účastničkou v tomto Vigo regióne na misii a keď sa vrátila, diskutovali sme s ňou o výsledkoch tejto misie a povedala, že nezabúdajte na tri veci. Prvá vec, ja som e, pre seba, alebo sama zistila, že lokálna spoločnosť, miestna komunita je veľmi aktívna, aby mohli využiť eh, aj možnosti Európskeho parlamentu. A je to dobrý príklad aj pre celú európsku spoločnosť. A potom ďalšia vec je, že je veľmi dobre, že Európska únia má takéto vysoké štandardy v oblasti ochrany prostredia a tieto štandardy môžu dokážu zmeniť život mnohým Európanom a uvidíme aj, že aj naše šetrenie, to, že sme tam šli a že petičný výbor aj skúmal tento prípad, určite to napokon bude motivovať aj e, centrálnu španielskú vládu, ako aj ostatné miestne orgány, aby problém riešili, aby riešili otázku prostredia ale to, čo vidíme teraz, že problémy sa ani po 5 rokoch nevyriešili, stále hovoríme o problémoch, ktoré existujú s znečistenou vodou a tak ďalej. Ja veľmi podporujem predkladateľov petície, občianskú spoločnosť, aj v ich aktivity. A ja si myslím, že musíme požiadať Európsku komisiu, aby podnikla určité kroky, aby sa našlo také riešenie, ktoré e, pomôže alebo vyrieši problémy populácie, miestnej populácie. Pán Terika Bras, ja budem veľmi stručný, nebudem nič opakovať, len jednu minútku. Ja by som chcel vyjadriť svoju plnú podporu predkladateľom petície, pretože je jasné, že boli tu veľké oneskorenia vo veciach. A ja mám tu však ešte jednu pochybnosť, niečo, čo ma trošku prekvapilo, pretože zdá sa, že komisia už vyjadrila svoj záujem o túto situáciu, ale ako keby o tom nič nevedela. Povedali, že nič nerobia, čakajú na ďalšie informácie a ako vždy komisia často ma zamýšľa, že príde medzi nás množstvo nových informácií, ale ma prekvapili, že nič nové nemali. Takže možno som tomu dobre nerozumel predsednička, zaujímavý zámer. Týmto sme ukončili za, e, zoznam rečníkov a ja sa vrátim späť k predkladateľom, aby tá stručne sa vyjadrili maximálne minútku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Len aby som chcel ešte niečo objasniť. Údaje, ktoré my sme poskytli, pretože technickí odborníci, ktorí vlastne konštruovali a vybudovali čistia, čističku, uznali, pretože my sme ich o to požiadali rok potom, čo to bolo otvorené alebo spustené, že neurobili nič vo, k, k riešeniu vody predtým, než prišla do tej čističky. A oni povedali, že to nebolo ich práca. Takže, ako som povedal, bolo to plánované pre 800 e, tisíc obyvateľov a ak by toto by bol jediný problém, tak to by bolo fajn. Takže ja som veľmi vďačný tomuto výboru aj mojim kolegom. Chceli by sme sa vám naozaj poďakovať, že ste nám poskytli túto možnosť, eh, pretože sú to ale veci, ktoré sú, musia jasne byť povedané, že my keď chcete riešiť problém, najprv musíte vôbec uznať, že problém existuje, lebo keď ho neuznáte, tak ani sa nikdy nevyrieši. A to sa, čo je pre mňa veľmi dôležité, pretože e, tu, toto vlastne zatiaľ neuznala naša administratíva v Španielsku. A všetci vlastne čelíme, alebo sme ocitáme na, rovnakej, na tej istej lodi. Nuž. Chceli by sme byť v Španielsku vypoču, počutí takým spôsobom, ako sme boli počutí tu. Keby, sme, keby na Slovensku tak počúvali, ako nás tu počúvate tu, tak boli by sme veľmi šťastní či spokojní. E, ešte ďalší kolega, nech sa páči. Nuž, ja môžem len potvrdiť to, čo povedal môj kolega práve. Chcel by som zdôrazniť, že cítime sa tu trošku, ako by sme boli vystavení, obnažení, že sme sa museli e, obratiť na Európsky parlament, aby sme hľadali mm, ochranu tu. Takže nám sa to na začiatku zdalo ako čo si e, neuveriteľné a vlastne už prešlo 5 rokov a myslím si, že už je viac ako dosť času, by sme už túto otázku vyriešili a ale keď budeme pokračovať v tom, že sa stále nič nedeje, tak budeme tu aj o 5 rokov. Stále sú nejaké odklady, oneskorenia a podobne. Ale ďakujeme pekne že za to, že ste nám tú, túto možnosť dali. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz je na mne, aby som to nejako zhrnula. Nie je to vonkoncom také jednoduché, to vám môžem povedať. Keď vezmem do úvahy, že Európska komisia nám neposkytla dostatočnú odpoveď Videli sme, že došlo k určitému zlepšeniu a bolo by dobre, keby sme to mali nejakým spôsobom e, zhrnuté Európskou komisiou a keby ste to nejako aj podstatnili, k čomu došlo, to by bolo jasné a ja si myslím, že tu vo výbore ja toto nemôžem uzavrieť. Musím tieto petície nechať otvorené a tiež počkáme kým budeme mať dostatočne spolahlivé aktualizované údaje o skutočnej situácii z komisie, ale aj od španielských orgánov. Takže musíme napísať list španielským orgánom alebo úradom a pripomenúť komisii, aby udržiavala úzky kontakt s nimi, kým nám nebudú môcť tú jasnú bielu knihu alebo kartu, kart planš, aby sme vedeli, čo ďalej, alebo to, že my musíme sa spoliehať na tieto informácie a kým ich nemáme, nemôžeme tú petíciu uzavrieť. Môžem sa ešte vyjadriť. Len ešte mám jednu otázku, lebo keď e, hovoríte o Vigo, ja to hovorím preto, lebo ja, ja som to mala, pretože táto téma už e, nebude sledovaná, pretože splňa požiadavky EÚ, pokiaľ ide o e, smernicu. Ja som takýto dokument obdržala, ale komisia nepovedala o tom nič, pretože pre, e, pre Devigo to bolo možno, že správne. Možno by sme k tomu mali pristupovať iným spôsobom. Ja to mám tu na, na stole. Prečo mi to nikto nepovedal? Pretože predsednička hovorila o tom, na, na báze toho, že my informácie nemáme, ale ja som informácie od komisie o rieke Vigo obdržala. I would like to turn to the commission and invite you again. I also have a line ja tu mám aj riadok vašej písomnej odpovedi, ktorá hovorí, že Európska komisia uzavrela, že nie má záver sledovať ďalej túto petíciu, ale otázky, ktoré boli vznesené, neboli zodpovedané individuálne zástupcom komisie. Tak sa chcem spýtať ešte raz, keby ste mohli svoje stanovisko opäť vyjasniť, tak by to bolo nápomocné. Zástupca komisie. Idem? Áno, komisia určite predložila množstvo rôznych eh, pripomienok. Mnohé z nich eh, boli diskutované dnes. Myslím si, že bolo celkom jasné, aká bola mm, pozícia komisie aj v komisia eh, obdržala údaje z španielských úradov, ktoré potvrdili, že čistička bežala niekoľko mesiacov a poskytli dôkazy o úprave toku, že na, ozaj bolo vypuštenie aj tento korito v súlade s smernicou o úprave vôd. Ale komisia nevedela o týchto stanoviskách e, predkladateľov petície, takže my sme nemohli e, sa vyjadriť, kým sme to neanalizovali a keby sme posúdili, že či to boli nové prvky alebo nové informácie, ktoré mohli viesť k takému záveru, že dochádza k porušeniu e, predpisov. Ale informácie, ktoré sme obdržali od španielských úradov, boli také, že sú v súlade s európskymi smernicami. Či už bude Vigo alebo Oburgo. Takže Predsednička, ja nechcem opätovne otvárať diskusiu, ja urobím nasledovné. My sme si vás vypočuli, ja to mám tiež písomne, ale ak poskytli nové údaje, to znamená, že vy spoločne s plnenskými úradmi to preskúmajte, že či sa dajú nejako zovšeobecniť a dá sa na nich spoliehať a ak áno, tak sa potom vrátite k nám a za ten čas bude petícia otvorená a budeme čakať na e, pomerne rýchlu odpoveď od komisie. Ďakujem pekne, ďakujem aj predkladateľom, ktorí cestovali z veľkej diaľky, z krásneho Španielska. Pozdravte doma a majte šťastnú cestu domov. Move to the next petition. Oops. <laughs> That doesn't happen often in this committee, but thank you very much. <laughs> Nie som zvyknutá na plav v tomto výbore, ale aj tak vám ďakujem. E, ďalšia petícia, to je petícia 40480 e, o zákaze e, O, teda je to petícia výboru občanov žijúcim v Piazza d'Armi. Ide o e, zákaz e, výstavby na, e, v zelených mestských priestoroch. Bude hovoriť pán za, za predkladateľov, pán Profili. Poprosím teraz e, španielských účastníkov, aby láskavo opustili miestnosť bez toho, aby sa rozprávali medzi časom s ľuďmi. Samozrejme, môžete tu aj ostať, ste vítaní. A e, nech sa páči, pán Profíli. Dobre popoludne, volám sa Diego Profíli A ja som prvým predkladateľom tejto eh, petície. Ehm, zastupujem tu výbor občanov a mnohých ďalších ľudí žijúcich v Miláne. My sme vypracovali túto petíciu s cieľom chrániť historickú časť nášho mesta, ktorá sa nazýva Piazza di Armi. Je to verejné priestranstvo, ktoré je v súčasnosti opustené, ale až do času spred 20 rokov ju ho využívala e, talianská armáda na vojenské cvičenia. E, rozlohou 35 e, hektárová oblasť je zalesnená a je to v podstate 35 hektárov lesného porastu a sú tam aj niektoré menšie budovy, ktoré boli postavené v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Sú to opustené e, vojenské sklady. E, v minulosti e, Talianské ministerstvo hospodárstva a financií prostredníctvom svojho Ehm, svoje organizácie sa snažilo túto oblasť nejakým spôsobom zachrániť a vypracovalo e, generálny plán, ale jeho súčasťou bola výstavba skoro tisíc bytových jednotiek. Ehm, a toto všetko sa dialo bez toho, že by sa, nie, ehm, že by sa nejakým spôsobom konzultovali samotní občania Milana a tejto časti mesta ehm, biotopy, ktoré začali sa rozvíjať v tejto oblasti, sú veľmi cenné a sú to, je to vďaka tomu, že táto oblasť, tento mestský les po celé 10 ročia nebol nejakým spôsobom e, kultivovaný, že sa do neho nezasahovalo. Sú tam rôzne močiarné oblasti, žijú tam aj rôzne vodné e, druhý živočichov a 34 e, e, z týchto živočišných druhov sú chránené v rámci smernice o biotopoch aj ďalších um, smerníc EÚ. My uh, v um, Miláne máme veľmi málo zelených plôch v porovnaní napríklad s Barcelonou, Mnichovou, Stuttgartom, pokiaľ ide o pomer zelených ploch na jedného obyvateľa. A preto si my v Miláne veľmi dobre uvedomujeme hodnotu biodiverzity, ako aj jej úlohu, pokiaľ ide o vyrovnávanie teplot v čase e, klimatických zmien, pretože reguluje kvalitu vzduchu, ako aj e, mikroklimu. E, toto, mesto, toto miesto má však aj e, historickú a sociálnu hodnotu. Je to miesto, kde v roku 1913 bolo postavené prvé milánske letisko a takisto E, inžinier Enrico Forlanini, ktorý staval helikoptéry, takisto používal e, toto, e, túto časť mesta. Okrem toho tam boli aj Ďalšie aktivity existuje rád združení, eh, rád výborov, napríklad eh, Italia International alebo Talianská liga za ochranu vtákov a voľne žijúcej zvere a, e, žijú tu, a pôsobia tu aj ďalšie takéto organizácie. Okrem toho, e, na túto oblasť sa vzťahuje aj e, sa stiahujú aj ďalšie európske smernice a preto vyzývame inštitúcie Európskej únie, aby podporili to, čo vám dnes predkladáme. Vyzývame ministerstvo hospodárstva a financií, ktoré je majiteľom tejto e, oblasti, ale aj mesto Milán, aby zabezpečili, že Piazza di Armi bude aj naďalej chránená ako verejný park a že sa zachová jej biodiverzity, pretože je veľmi dôležitá pre vtáky ako aj pre plazy. Vyzývame ministerstvo hospodárstva a financií aj o to, aby túto štátom vlastnenú časť mesta e, ochránil pred súkromnými podnikateľskými aktivitami. E, preto e, sme veľmi radi, že sme dostali možnosť e, vystúpiť dnes pred vami a dúfame, že vďaka aj vašej pomoci bude Piazza di Armi zachránená ako celok a že zostane to verejný park ako aj e, Ehm, bude to čas, kde si budeme vedieť pripomínať históriu nášho mesta. Ďakujeme vám aj za to, čo ste všetko pre e, túto myšlienku urobili. Teraz poprosím komisiu, aby sa ešte e, vyjadrila k tejto téme. Magdaléna Prúna. Dobre, popoludne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať predkladateľom za poskytnuté informácie, ako aj za písomné dokumenty, ktoré sprevádzajú petíciu. My sme všetky tieto informácie eh, my tieto informácie dôkladne posúdime a výboru čo najskôr poskytneme písomné stanovisko ale ešte predtým by som na základe predbežného vyhodnotenia získaných informácií chcela povedať, že poprvé, zdá sa nám, že ten projekt, respektíve projekty, spadajú pod prílohu dva smernice o hodnotení dopadu e, na životné prostredie. E, samotné projekty, ktoré spadajú pod túto prílohu, vyžadujú iba screening EIA, e čiže nie celú procedúru EIA. Okrem toho, pokiaľ ide o takýto typ projektu nie je oficiálne potrebná konzultácia s verejnosťou. Okrem toho by som chcela poprosiť predkladateľov petície pokiaľ to je možné, aby objasnili dve veci. Poprvé, nie je celkom jasné, či bol už e, udelený súhlas s realizáciou tohto projektu a po druhé bolo by užitočné, keby ste nám vysvetlili, aký druh stiažnosti, respektíve odvolacieho procesu v rámci vnútroštátnych orgánov ste doteraz použili. Ďakujem, teraz majú slovo e, členovia výboru. Eleonora, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som e, sa chcela poďakovať predkladateľom. Tá petícia je veľmi dôležitá, e, pretože my tu v Bruseli e, vedieme historickú bitku pre obyvateľov Milána. Milan, Milano je mesto, ktoré e, trpí na zlú kvalitu ovzdušia. E, sú tam rôzne, tam silný priemysel a dochádza k mnohým konaniam o porušení napríklad z dôvodu emisí NOx a ako aj častíc, ktoré stiažujú e, životné podmienky pre našich občanov. A zastávanie tejto časti mesta, kde e, sa e, ujala príroda, kde sa darí e, mnohým rastlinám, mnohým živočichom, znamená, že mesta dostali, mesto dostalo akési zelené pľúca a preto e, zohráva táto časť veľmi dôležitú úlohu preto úplne súhlasím s predkladateľmi v tom, že toto zelené priestranstvo je nevyhnutné zachovať, aby eh, mohlo naďalej eh, zvyšovať kvalitu života pre všetkých z nás a eh, zlepšovať kvalitu obzdušia a zabezpečiť aj biodiverzitu je nevyhnutné, aby sme ju chránili, aby sme celú túto časť mesta ochránili. A, a musíme používať samozrejme e, e, nielen prístup založený na krajinotvornej hodnote, ale aj na histórii tejto časti mesta. A, a je to skutočne e, tá časť, ktorá je, má byť predmetom Um, staviteľských či, či developerských aktivít a myslíme, že je potrebné zabrániť výstavbe. Malo by to zostať otvorené verejné priestranstvo tak ako doteraz a myslím si, že uh, je treba podporiť petíciu. Samozrejme sú tu niektoré veci, ktoré si vyžadujú aj nejaké stavebné zásahy, ale treba rešpektovať aj historickú situáciu. Nie je mi celkom jasné, čo povedala Európska komisia. V podstate od mája 2018 eh, nezareagovala adekvátne, pretože jej reakcia bola veľmi obmedzená, hoci času bolo e, dosť, takže e, Myslím si, že sú tam rôzne, povedali nám, e, komisia povedala, že verejnosť nebola zapojená z toho dôvodu, že nebol potrebný EIA screening, ale respektíve EIA e, plná, plná procedúra, ale stačí iba screening, ktorý neviaž, nevyžaduje konzultáciu s verejnosťou, čo si myslím, že nie je správne. A preto by som chcela poprosiť, pani predsednička, aby ste sa postarali o to, že táto petícia bude opätovne predložená jednak e, mestu tu Miláno, ale aj príslušným trom ministerstvám. Všetky by mali byť do toho plne zapojené. Je to ministerstvo životného prostredia, ministerstvo pre kultúru a ministerstvo e, životného prostredia. Presne ste povedali to, čo som chcela povedať ako súhrn. Ja ešte potrebujem na minútku dať slovo predkáteľom, ale maximálne na minútu, pretože ešte stále nás čaká petícia o Brexite a tu budeme rozhodne musieť ešte e, prebrať, kým sa skončí dnešné rokovanie. Ak chcete, nech sa páči, máte slovo. Ak nie, môžem to zhrnúť aj bez toho. Ale áno, ďakujem. E, niektoré problémy už, e, prepáče, projekty boli predložené na výstavbu na Piazza di Armi a už v súčasnosti je to E, projekt, ktorý zahrňa 29 tisíc štvorcových metrov. Má sa tam e, vybudovať 15 budov. E, sú to viacpodlažné budovy, majú slúžiť rôznym účelom, ale pritom je to, je to taký od biodiverzity. Nachádza sa len 5 kilometrov od centra Milána. A preto si myslím, že také metropolitné oblasti, ako je Miláno, musia byť rozhodne chránené a toto je aj dôvod, pre ktorý sme tu a pre ktorý sme predložili petíciu. My sme Milánským úradom poslali obrovské množstvo dokumentov, kde boli aj závery expertov, odborníkov a všetci vyjadrili svoje názory na tieto otázky, ale orgány akoby boli hluché a slepé. Ďakujem za tieto, ja sa to teda pokúsim teraz zosumarizovať. Samozrejme, tá petícia ostane otvorená, pošleme listy príslušným orgánom, ministerstvám a tak ďalej, pretože v Taliansku je nová vláda, nové ministerstva, respektíve noví ľudia na ministerstvách a my toto musíme brať do úvahy. Tešíme sa na písomné oznámenie Európskej komisie, ktoré nám bolo prisľúbené. Dúfam, že ho dostaneme čoskoro a ako som povedala, pošleme listy mestu Milano, Lombardsku a príslušným ministerstvám. A, takže Ďakujem vám, želám vám šťastnú cestu domov, ďakujeme za vašu návštevu a želáme vám všetko dobré v tom vašom krásnom kúte Európy. A teraz pristupujeme k petícii, ktorá sa týka Brexitu a práv občanov. V tomto smere sme dostali veľa petícií, organizovali sme spoločné aktivity s výborom LIBE a ja osobne intenzívne spolupracujem s pánom Michelom Barnierom, vyjednávateľom za Brexit, pretože e, tak robím v, v rámci konferencie predseda e, výborov. Takže my všetky tieto otázky súvisiace s Brexitom sme už do veľkej miery prediskutovali, ale skôr než urobím nejaký záver, chcem povedať, že všetko bude otvorené. Takže nechávame to otvorené a veľmi pozorne sledujeme každý deň vývoj po odmietnutí dohody o vystúpení Británie e, britským parlament, e, parlamentom a veľmi tesný výsledok o vyslovení nedôvery, takže takýto je kontext, ale vždy je dobre sa o tom porozprávať a preto ráda dám slovo e, predkladateľke Fiona Godfrey. Ak by ste sa mohli držať troch minút, bolo by to výborné, pretože inak prídeme o tlmočníkov presne o pol siedme odchádzajú. Takže preto vás prosím o veľkú stručnosť, aby sme si mohli vypočuť aj kolegov a komisiu. Máte slovo, nech sa páči. Urobím preto maximum, možno 4 minúty, takže menej 1,5 milióna občanov žijúcich v EÚ 27. Chcem poďakovať za tú príležitosť eh, obrátiť sa na Európsky parlament a tento výbor, pokiaľ ide o práva občanov hľadom Brexitu. Predtým, ako začneme rokovania, boli nám prislúbené Teresa Mayom, May aj Michel Barnier nám slúbili, že bude zabezpečená sloboda pohybu v 27 členských krajín a náš každodenný život sa nezmení. Keď tu sedím na začiatku ďalšieho týždňa politického chaosu a neistoty vo Westminstri, nevidíme, že by sa tieto sľuby naplnili. Je to kľúčový moment pre EÚ. Občania majú právo, ich základný štatút ako Európanov po Brexite nie je jasný, ako e, sa s nami bude zaobchádzať. Bude posolstvom do budúcnosti a bude sa to týkať práv občanov. Takže kde sa nachádzame? Máme na stole dohodu o vystúpení kapitola o právach občanov. Nie je to dokonalé. My sme sa k tomu vyjadrili, napríklad britskí občania v EU27 budú mať kľúčové práva, sloboda pohybu v EÚ, to je zásadné pre mnohých z nás, aby mohli pokračovať v našom živote a je to teda niečo, ale zdá sa, že v Londýne sa to končí a v budúcich e, týždňoch sa dozvieme, čo sa e, udeje, či Británia nevystúpi z Európy bez dohody. Čelíme perspektíve, že tu budeme 27 rozličných politík a e, scenár bez dohody. 68 dní do Brexitu iba hrstka z týchto krajín zverejnila nejaké plány o tom, ako chrániť naše práva podľa nás žiadna krajina ešte nezverejnila legislatívu, ktorá by zajistila, aby sme zostali legálne rezidentami e, po 30. marci 2019. Niektoré krajiny to chcú robiť tento týždeň a tešíme sa na podrobnosti, ale kedy budeme počuť ten zvyšok. E, z doterajších vyjadrení je jasné, že každá krajina s nami zaobchádza po svojom. Niektorí sa chcú riešiť dohodou o vystúpení, ďalšie krajiny sa rozhodli že pôjde len o exit, že bude to proste legislatíva tretich krajín. Niektoré krajiny po ponúkajú 15-mesačnú alebo trojmesačnú prechodnú, prechodné obdobie. E, Briti v niektorých krajinách budú mať európske práva počas prechodného obdobia, zatiaľ čo v iných krajinách budú mať len niektoré alebo žiadne. Úprimne povedané je to zmetok a povedie to k diskriminácii a k zmetku. A predovšetkým sa tu stále opakuje refrén, že naše práva budú závislé od toho, ako e, Británia bude zaobchádzať s, s Európanmi, ktorí tam žijú. Takže samozrejme, že treba zabezpečiť práva svojich vlastných občanov a my naozaj nemáme dôveru. Rokovania 27 rozličných krajín budú veľmi ťažké pre britských občanov žijúcich v EÚ. Sme mobilné obyvateľstvo, žijeme vo viacerých členských krajinách a nevieme, ako tento unilaterálny prístup zabezpečí naše základné práva, bez ktorých e, môžeme prísť o dôchodky, e, ktoré sme nadobudli v dobrej viere a prácou v týchto krajín máme neistú budúcnosť a ešte neistejší dôchodok. Tiež potrebujeme eh, myslieť na našich občanov, ktorí vyrastajú eh, v EÚ a ich sny a nádeje eh, sa rúcajú, budú sa rozdeľovať rodina v niektorých prípadoch dojde k vážnym situáciám, takže ďalšia generácia voličov ktorých práva nie sú chránené. Takže Európsky parlament e, um, čakajú voľby a požiadame voličov, aby nadalej podporovali európsky projekt. Neexistujú väčší podporovatelia projektu ako Briti. My sme e, my uh, naďalej vykonávame slobodu pohybu. Platíme za to cenu. 60% z nás prišla o svoje volebné právo a mnohí z nás e, budú mať veľké ťažkosti vrátiť sa e, a žiť v našej materskej krajine. Nikdy sme si nemysleli, že sme občania odniky, ale sme Britmi aj Európanmi. A nechceme si vyberať. My sme si vybrali EÚ, ale vyberie si Európska únia nás. Takže Briti v Európe by chceli vysloviť prozbu v prípade, že nedôjde k dohode, e, preberte existujúce znenie e, v dohode o vystúpení a implementujte ho článok 50 e, v prípade že nedôjde dohody, by nám mal byť ochranou pre nás, aby sme sa mohli spoliehať na EÚ. Ak sa nemôžeme spoliehať na EÚ teraz, tak kedy? To je vaša chvíľa, aby ste zaistili, že Európska únia je únia občanov a nie len klub štátov. Prosím, využite túto chvíľu predtým, ako bude neskoro. Thank you very much. Thank you for... Ďakujem pekne za túto snahu, ktorú stále vynakladáte máte naše veľmi silné sympatie. Monique Hawkins, veľmi stručne. Prosím, neupa- neopakovať to, čo už odznelo, aby sme skončili 6.30, pretože potom nebudeme mať tlmočenie. Ďakujem za to, že môžem eh, hovoriť za eh, eh, mojich spoluobčanov. Ja som bola súčasťou spoločnej delegácia troch miliónov Britov, ktorí sa stretli s Michelom Barnierom a na tomto stretnutí on nám vysvetlil, o tom, že nič sa nedohodlo, ako sa všetko dohodne a bol to veľký šok, že my sme len na vyššej úrovne vyjednávania a sme akýmsi rukojemníkmi, e, ak sa nedohodne e, spôsob vystúpenia Británie z EÚ. Mm, naše práva zrejme nebudú zaručené, vrátane slobodu pohybu a stále sa hovorí o obmedzovaní našich právach. Čo máme na mysli pod tým obmedzením? Európska únia a Spojené kráľovstvo by sa mali dohodnúť a zaviazať, že sa bude implementovať práva občanov do dohody o vystúpení v rámci článku 50 za každých okolností, aj keď nedôjde k dohode o ostatných aspektoch. To je jediný spôsob, akom všetky práva nás všetkých budú chránené medzinárodným dohovorom, nie národnou legislatívou. Pre, troch milió- pre 3 milióny, ak nebudeme mať ochranu medzinárodnou dohodou, toto bude mať katastrofálne dôsledky. Nechcem tu robiť nejakú drámu, ale britská vláda uh, zverejnila e, tento dokument v decembri, čo urobiť s nami, Britmi, žijúcimi mimo Británie, v prípade, že nedôjde k dohode. E, v prípade nedohody e, Británia povie nie a dohoda o vystúpení zaručila, no.